začali nadvezovať kontakt s občanskými združeniami, e, s mimovládkami, teda vedie sa dialog a sú aj ďalšie príklady. Čo sa týka banánov, ako viete, podmienky na dočasné pozastavenie preferencií v prípade banánov sú zadefinované v dohode. To nie je automatické rozhodnutie, záleží to od dopadu dovozu na stabilitu e, trhu EÚ. Za každým, keď e, sa takéto výhody teda, keď sa takéto kvoty presiahnu, v prípade Ameriky prebehne podrobná analýza na rovni komisie a my sme v tomto prípade vyhodnotili, že prehnané dovozy nespôsobili destabilizáciu na trhu v EÚ a že to mal len mierny dopad na ceny. Naďalej však budeme monitorovať túto situáciu. Ďalej, čo sa týka mrazených hranoliek, ako upozornil belgický poslanec, o tom vieme, upozorňujú na to kolumbijské orgány opakovane. Ja súhlasím s obavami, ktoré ste vyslovili. E, tiež sú tie problémy v kalkuláciách. Teda budeme v kontakte aj v Bogote na budúci týždeň, teda respektíve koncom mesiaca s celým obchodným tímom kolumbijských orgánov. Budeme sa tomu podrobne venovať a budeme vás potom následne informovať o výsledkoch tohto hodnotenia. Teda, ako som už uviedla, Začíname teraz rozsiahle vyhodnocovanie týchto dohôd. Výsledky vám potom s potešením poskytneme. A veľmi radi opäť prídeme, prejednáte tieto témy aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A na záver dostanú slovo spravodajcovia. Najskôr pán Fisas Ajšela, nech sa páči. Eh, Ďakujem, Pán predseda, chcel by som sa poďakovať pani komisárke, všetkým kolegom za veľmi zaujímavé vystúpenia v rozprave. Dnes večer Latinská Amerika je našim partnerom, priateľom, máme úzke obchodné vzťahy, ktoré sme práve prediskutovali. Posilnenie týchto vzťahov by malo byť našim cieľom a tiež to má veľmi veľký geostrategický význam pre Európsku úniu vzťahy s týmto regiónom. Viem, že ešte je naozaj veľa čo zlepšovať, ale musíme si uvedomiť, akú dlhú cestu sme už ušli, aj tieto krajiny, ako ďaleko sa už dostali, ak by sme pozastavili tie dohody. Celá situácia by sa iba ešte ďalej zhoršila, ako už povedal eh, kolega Ramon a tiež eh, Gabriel Juan Fernando. Myslím, že musíme byť eh, veľmi pozorní aj v otázke banánov. Už Pani komisárka približila opatrenia, ktoré sa prijímajú v kontexte banánov ďalej v prípade Peru, Kolumbie, Ekvádora. Toto sú strategické krajiny pre Európsku úniu a preto je nevyhnutné pokračovať v presadzovaní týchto dohôd, tak aby mohli dosiahnuť svoj plný potenciál. Sme ochotní pristúpiť k prehlbenej spolupráci. Sú tu doložky, pre ďalšie otvorenie eh, takéto formy spolupráce aj pre iné krajiny z Andského spoločenstva krajín Nemohol by som ukončiť bez toho, aby som nepoďakoval všetkým kolegom z výboru za spoluprácu, osobitne teňovým spravodajcom, za ich pomoc, e, za ich e, príspevky. Myslím, že celková správa je vyvážená a verím, že zajtra si získa veľkú podporu v hlasovaní. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pán poslanec Reimer Böge, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som neskôr rád povedal vzhľadom na rozmanitosť kritických poznámok, ktoré tu zazneli v súvislosti s tým, čo sme vyrokovali s našimi partnerskými krajinami. Áno, je treba dôrazne, ale taktiež e, primerane postupovate. Z môjho pohľadu, pani komisárka, ste vy aj celý váš tým odili naozaj e, veľký kus práce v posledných rokoch. Chcel by som eh, dať zapravdu kolegovi, že sa musíme pozrieť na to, odkiaľ vyšli naše partnerské krajiny. Nemôžeme na 100% požadovať eh, i hneď eh, plnenie je treba aj zohľadniť dosiahnutý pokrok. A tu sa dostávam k ďalšej poznámke v tejto súvislosti, keď sa pozerám, že práve krajiny, o ktorých sme práve hovorili, teda Peru a Kolumbia, prípade Peru eh, ide o 500 tisíc utečencov, v prípade Kolumbie ide o viac ako milión utečencov, eh, ktorých prijali z Venezuely. Tieto krajiny sú vo veľmi zraniteľnej situácii, takmer pred eh, kolapsom. Naozaj robíme my dostatočne veľa spolu s UNHCR, alebo robíme ešte primálo. V tomto smere je našou sakramentskou povinnosťou starať sa aj o tento región a snažiť sa o to, aby rozpad diktatorských režimov neznamenal e, rozpad aj celých e, regiónov a všetkých susedných krajín. Myslím, že tu máme pred sebou celý rad úloh v tomto smere. Musíme tlačiť na to, aby všade to, čo požadujeme, sa naozaj plnilo v praxi vzhľadom na arogantný postoj USA, taktiež vzhľadom na odstúpenie od transpacifickej dohody. Nemôžeme sa tváriť, že celý tento kontinent prenecháme arogantnosti e, susednej veľkej krajiny alebo iným globálnym veľmociam ako Číne. Myslím, že naši partneri od nás očakávajú niečo úplne iné. Nad tým sa musíme zamyslieť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán poslanec Böge. Týmto končíme rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra. Ďalej nasleduje podľa programu ďalší bod, ale najskôr krátky oznam. Pán Innocenta Enulina odchádza z EPP a stane sa súčasťou skupiny ECR s platnosťou od 16. januára. Pani Jane Collins a John Stuart Agnew opustia skupinu FDD a stanú sa súčasťou skupiny ENF s platnosťou od 16. januára 2019. Pán Gerard Batten už nebude nezaradeným poslancom, stane sa súčasťou skupiny ENF. Aj toto sa udeje s platnosťou od 16. januára 2019. Toľko teda oznamy. V tejto chvíli teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ide o správu pani Marie Areny, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Srdečne vítame pani komisárku eh, Thyssen aj všetkých účastníkov tejto rozpravy. Pani Arena, nech sa páči, máte slovo na začiatku rozpravy. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pani komisárka. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, vytvorený v roku 2006, je fond Solidarity. To je dôležité zdôrazniť, ktorý poskytuje pomoc pracovníkom, ktorí zostanú obeťou štrukturalizácie, reštrukturalizácie firmy, čo súvisí s eh, globálnou ekonomikou už viac ako 10 rokov. Tento fond poskytol e, pomoc viac ako 150 e, tisícom pracovníkov e, v viac ako 50 prípadoch reštrukturalizácie a vo väčšine členských štátov. K tomu sa ešte pridá 4 tisíc mladých ľudí, ktorí nemajú vzdelanie, nemajú zamestnanie a tiež mali dispozícii podporu z tohto fondu. Napriek rozpočtu, ktorý bol pôvodne stanovený na 500 miliónov, ročne e, je jeho miera využitia nízka. Nie preto, že by jeho nasadenie nebolo e, relevantné, ale je to preto, že organizácia tohto fondu je veľmi zložitá. E, preto návrh, ktorý ste predložili vy, parlament s veľkým potešením prijal. Trošku sme to upravili, ale vo všeobecnosti do veľkej miery sme sa dopracovali ku konsenzu, aby sme na základe tohto návrhu mohli ďalej pracovať ktorý nám komisia predložila. Miera počtu pracovníkov, ktorí sú postihnutí, e, bola príliš vysoká, teda my sme sa snažili znižiť tento počet. Vy ste navrhli istú hranicu, my sme to navrhli na 200 pracovníkov, nie 200 pracovníkov z tej istej firmy, ale pracovníkov, ktorí sú zasiahnutí vo viacerých firmách a je tu vzniká nárok. E, ďalej globalizácia, ktorá nie je jediným faktorom, E, zmien v ekonomike je treba zohľadniť taktiež technologické zmeny, ale aj e, energetické zmeny, ekologické zmeny, aj to je e, vysoko relevantné pri reštrukturalizácii firiem, ďalej spolufinancovanie, aj to bude určujúci faktor a tiež multisektorálny alebo multiregionálny prístup. Všetky tieto zmeny majú za cieľ zlepšiť efektívnosť tohto fondu, súčasnosti sa nazýva Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ale chceme ho e, v názve zmeniť e, na fond na prispôsobenie sa zmenám. Ďalej by som spomenula ešte dimenziu, ktorá nebola spomenutá v rámci tohto fondu, ale ja sa chystám pre ľudí pozmeňujúci návrh v pléne zajtra, pretože je dôležité pomáhať pracovníkom pri reštrukturalizácii. Podľa mňa je naozaj kľúčové to robiť, pretože globalizácia má aj tí, ktorí e, vďaka majú prospech, sú aj takí, ktorí E, dôsledku nej trpia. A preto by bolo užitočné v prípade významnej reštrukturalizácie v regióne, ktorý je e, osobitne zraniteľný, dajme tomu je tam vysoká nezamestnanosť e, alebo nízka zamestnanosť alebo regióny, ktoré opakovane utrpeli viacerými takýmito prípadmi reštrukturalizácie. Podľa mňa je dôležité pomôcť miestným hospodárským aktérom, aby sa dokázali vysporiadať s takýmito traumami, ako napríklad významné reštrukturalizácie aby bolo možné opäť zmobilizovať miestne síly, stratégie, taktiež e, poznanie v tomto regióne. Uvediem príklad Caterpillar v Belgicku, v Charleroi. Tam došlo k takýmto zmenám, aby sa poskytlo poradenstvo, pomoc pracovníkom, aby mali možnosť nájsť si nové zamestnanie, ale taktiež vznikla jednotka, ktorá e, sa pridala v takéto forme pomoci. Je to jednotka s názvom KAČ to zahrňalo spoluprácu s univerzitami, s firmami, s miestnymi um, ekonomickými aktérmi a vďaka tomu sa podarilo zmobilizovať eh, sily po takejto zásadnej eh, traume a vďaka tomu miest, miera zamestnanosti týchto pracovníkov, ale taktiež bohatstvo v tomto regióne sa podarilo zvýšiť. Preto navrhnem zajtra tento pozmeňovací návrh. Chystám sa ho predložiť. Eh, bolo trošku ťažké kolegov presvedčiť, aby podporili takýto prístup. Je to pozmeňovací návrh, ktorý by nám mal pomôcť zohľadniť aj územný vývoj a pritom v Európe je to mimoriadne dôležité. Máme bohaté regióny v Európe a tiež máme zanedbané, zabudnuté regióny a nemôžeme ich ponechať same na seba v ich zúfalstve. Podľa mňa je teda dôležité eh, predložiť zajtra tento pozmeňovací návrh a verím, že získam podporu jednotlivých politických skupín pre tento pozmeňovací návrh zajtra. Ďakujem. Ďakujem, bardzo, pani Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni a teraz dávam slovo komisárke Thyssen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslanci, od roku 2007 Európsky globalizačný fond bol kľúčovým nástrojom pre e, prejavenie solidarity s tými pracujúcimi, ktorí prišli o svoje miesta z dôvodu globalizácie alebo ekonomickej a finančnej krízy. Odkedy bol tento fond spustený v roku 2007, tento fond mobilizoval 631 eh, eh, miliónov eur pre takmer 150 eh, tisíc pracujúcich, ktorí boli prepustení a aj pre tých, ktorí prepustili v posledných rokoch je najvyšší čas eh, aktualizovať nariadenie o EGF, aby lepšie odrážal súčasný kontext. Európsky parlament by mal podporiť eh, naše eh, úsilie pre ďalšie viazočné finančné obdobie viazočný finančný rámec. Hovorí sa o, o znižovaní Prahov, o, ktoré navrhujeme. Ďakujem pani Arene, teda pani spravodajkyni a takisto ďakujem všetkým ostatným z pridružených výborov za ich e, prácu a takisto za rýchlosť, ako postupoval parlament. Parlament prišiel s viacerými pozmejúcimi návrhmi a vítam viaceré z nich, pretože objasňujú náš text alebo uh, pridávajú alebo menia jednotlivé prvky v texte. Pokiaľ ide o niektoré veci, máme tu aj ďalšie pozmeňujúce návrhy, ale tam e, trošku váhame. Jedným z kľúčových prvkov nášho návrhu bola urýchlená e, mobilizácia a opätovné zavedenie e, toho istého mobilizačného postupu, ako máme teraz, a to nám umožní urychlenie uplatniť e, tento fond, pretože inak prídeme o možnosť pomôcť tým, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Rozšírili sme referenčné obdobia a zásahy EGF sú oprávnené z dôvodu šoku, ktoré po prepušťaní zažívajú miestne ekonomiky. Ak znižíme ten prach z 500 na 250 v našom návrhu a ak to ešte znížime, tak riskujeme, že oslabíme tento hlavný argument, že chceme pomôcť e, tým ekonomikám, e, ktoré sú šokované prepušteniami. Ale veľmi rada si vás vypočujem a ďakujem vám za všetku prácu, ktorú ste doteraz urobili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, e, pani komisárka. A teraz začneme rečníkmi zo štyroch parlamentných výborov z medzinárodného obchodu, rozpočtu, rozpočtovej kontroly, regionálneho rozvoja a z výboru pre uh, práva žien. Bol by som rád, keby ste sa držali vymedzeného času, pretože by sme dnes chceli skončiť pred polnocou. Pokiaľ ide o medzinárodný obchod, tento výbor zasúbuje pani Gras van der Heinz. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, tu chýbajú mechanizmy na ochranu E, pracujúcich. Pokiaľ ide o obchod, z ktorého môžu ťažiť všetci, tak o tom sa nedá hovoriť. E, globalizácia má za cieľ e, podporiť, teda tento fond má za cieľ podporiť tých pracujúcich, ktorí prišli na základe liberalizácie, liberalizácie obchodu alebo technického rozvoja o svoju prácu. Skutočnosť nám ukazuje, že sú tu vždy tí, čo vyhrávajú, aj tí, čo prehrávajú obchodné dohody medzi členskými štátmi, medzi regiónmi, ale aj medzi podnikmi nie sú rovnomerne rozdelené. Fond, odkedy existuje, priniesol matateľné výsledky pre viac ako 140 tisíc e, pracujúcich e, z celej Európskej únie keďže fond nebol úplne e, vyčerpaný, chceli by sme zjednodušiť jeho využívanie. Treba podporovať možnosti používania tohto fondu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz mene rozpočtu pre rozpočtovú kontrolu pán e, Perinsky. E, sú tu tri e, principiálne body. V prvom rade treba zdôrazniť predovšetkým tie opatrenia, ktoré pomáhajú najviac nevyhodneným skupinám a ktoré pomáhajú členským štátom a regiónom, ktoré boli najviac postihnuté. A tam kde e, regionálne národné orgány nemajú dostatočné zdroje na to, aby urobili potrebné opatrenia. Keď e, dojde k pozastaveniu činnosti a dojde k prepusteniu e, pracujúcich, tak treba ich podporiť a premiestniť na iné pracovné miesta. A po tretie, treba tu zabezpečiť transparentnosť postupov pre tretie strany, ktoré vykonávajú úlohy im e, pridelené. A pokiaľ ide o subdodávateľ vybraný na tento účel, e, treba si ich pozorne vyberať. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene výboru reží pán Tomáš Dojč. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, pán predsedajúci. Náš výbor už vyjadril svoj názor a chcel by som formulovať tie tri ciele. E, v prvom rade by som chcel hovoriť o prahovej hodnote, takže predpokladám, že prejdeme z 250 na 150 a že okruh zvýhodnených sa bude týkať nielen tých, čo už boli prepustení, ale aj tých, čo majú byť prepustení. A po tretie, lehota by mala byť čo najkračšia. Považujeme za dôležité urobiť veľký krok a to, aby sme ten prach znížili na 150 osôb. Je to vždy dôležité. Malo kedy je prach vo výške 250 alebo 500 E, ľudí a mnohé členské štáty ani nedosahujú túto prahovú hodnotu a preto e, sme za to, aby sa tá prahová hodnota posunula na 150. Ďakujem veľmi pekne za výbor FEM. Je to pani Blinkevičute. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Počas desiatich rokov svojej činnosti EGF eh, e pomohol 100 tisíce ľuďom, eh, ktorí prišli o svoju prácu. Eh, pri predlžení fungovania EGF treba urobiť isté opatrenia, tak aby sme pomohli pracujúcim, ktorí prišli o svoju prácu, tak aby sa dostali k pomoci o mnoho rýchlejšie, aby ich žiadosť bola ich žiadosť posúdená mnoho rýchlejšie, aby sa dodržiaval aj princíp rovnosti rodov, rodovej rovnosti. V matematickom sektore, v sektore IKT sú rozdiely medzi rodmi a e, tu by sme mohli podporiť ženy v tom, že budeme ženy rekvalifikovať v týchto sektoroch, ktorých dominujú stále muži a ktorých sú o mnoho lepšie platení. A tu budeme potrebovať finančné služby pre závislých. Takže keď žena bude hľadať e, prácu, tak by mala dostať podporu pri rekvalifikácii, tak aby to mohla naozaj uplatniť v reálnom živote. Ďakujem veľmi pekne. A takto sa dostávame na koniec prejavov rečníkov z skupín, teda z výborov. A teraz tu máme rečníkov e, z strán politických. Teraz za EPP tu máme pána Toma van den Kendelereho. Európsky globalizačný fond nefunguje tak, ako by mal. Hovoríme o Európskom prechodnom fonde a myslím si, E, že tento názov je o mnoho lepší, pretože jasnejšie vyjadruje, o čo tu ide. Podpora ľudí, ktorí prišli svoju prácu pri reštrukturalizácii, pri e, celosvetovej kríze alebo z iných dôvodov. Myslím, e, že tu máme mnohé príklady, ako spomenul spravodajkňa a Myslím si, že fond bol dobrý nápadom a chcem sa poďakovať komisárke za dobrý návrh. Rozpočet nebol plne využitý a jedným z problémov je rozsah pôsobnosti. Ten bol zadefinovaný príliš úzko a preto rozširujeme rozsah pôsobnosti. Myslíme si, že v minulosti to muselo byť viac ako 500 ľudí, ale zdá sa, že táto úroveň je príliš vysoká. Takže to potrebujeme zmeniť, tak aby tomuto fondu dostali prísť viacerí ľudia. Myslím si, že sme to znížili na 200. A administratívne premeno treba takisto znížiť. Musíme sa pozrieť na jednotlivé sektory a keď niekto príde o svoju prácu, tak e, chcete aby čo najskôr začal znova pracovať. No a Európsky prechodný fond by mal zobrať do úvahy aj účinok Brexitu Hovoríme o veľkom počte ľudí, ktorí prídu o svoju prácu a to musíme zobrať do úvahy. Ďakujem veľmi pekne za socialistov a demokratov Agnes Jungerius, Nech sa páči, pán predseda. Ak región v Európe má priveľký počet ľudí, ktorí prichádzajú o prácu, ovplyvňuje to celý región a takýto situáciách ľudia potrebujeme prístup k pomoci a to veľmi rýchlo. E, vieme, že e, pracovné podmienky sa menia, že dochádza k technickému vývoju, že tu máme medzinárodnú hospodárskú súťaž, globalizáciu a potrebujeme e, sa prispôsobiť. Musíme sa prispôsobiť aj klimatickým zmenám, ktoré takisto ovplyvnia trh práce ľudia, ktorí sú postihnutí všetkými týmito zmenami, by mali dostať príležitosť. Nesmieme na nich zabúdať. Ľudia podporujú našu podporu, aby získali nové pracovné miesto. A preto vás vyzývam, aby ste hlasovali za Európsky prechodný fond. Ďakujem veľmi pekne a takisto ďakujem za tie dve sekundy, ktoré ste ušetri. A teraz za EKR e Česlav Hoc. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Globalizačný fond bol vytvorený v roku 2007 a mal by byť lepší a efektívnejší, musí lepšie podporovať pracujúcich, ktorí prídu o svoje pracovné miesta z dôvodu globalizácie. Pracujúci v budúcnosti budú môcť e, dostávať podporu, ak ich pracovisko bude digitalizované, automatizované alebo globalizované, nielen e, pri finančných krízach. Navrhujeme, aby sa tá hraničná hodnota znižila na 250 e, prepustených a mali by sme takisto obmedziť byrokraciu. Treba zlepšiť monitorovanie a kvalitu práce, tú kvalitu práce medzi veľkými a, a malými podnikmi. Zatiaľ 11 krajín požiadalo o finančnú pomoc z fondu a je naozaj zaujímavé pozrieť sa na tie finančné prostriedky, ktoré sú tam. Irsko 68 miliónov, Francúzsko vyše 100 miliónov, Grécko, Dánsko, Belgicko, niekoľko miliónov eur, Poľsko ani len milión. Uh, rozmýšľam, prečo prechádzajúca vláda v Polsku nevyužila e, tento fond, keď 4 tisíc e, pracujúcich v prístavoch v e, Gdansku prišiel svoju, o svoje miesto. Ďakujem veľmi pekne a teraz za Alde a pani Vekapera. Puhemies. Vážený pán predseda, Fond na prispôsobenie sa globalizácii pôvodne vznikol na to, aby sme poskytovali pomoc a podporu občanom, ktorí stratili prácu v dôsledku globalizácie, v dôsledku veľkých reštrukturalizácií vo firmách. Občania mohli dostať podporu z tohto fondu na e, opätovné zamestnanie sa, na preškolenie sa a podobne. V súčasnosti však krízy v oblasti zamestnanosti nespôsobuje len globalizácia, ale aj rôzne iné zmeny digitalizácia, automatizácia spôsobujú veľké tlaky v mnohých sektoroch a mnohí sa obávajú o svoje zamestnanie do budúcna. Nový flexibilnejší fond by mal lepšie reagovať na nové výzvy a mal by pomáhať pracovníkom lepšie sa prispôsobiť na potreby budúcnosti. Povaha tohto fondu je e, krízová. Mnohé návrhy e, ktoré komisia predkladá, by zaviedli dosť značné zmeny a je treba dosť opatrne pristupovať k takýmto e, zásadným zmenám. Napríklad v súčasnosti je možné žiadať o pomoc v prípade, že viac ako 500 pracovníkov príde o prácu. E, komisia to znižila na polovicu a parlament to chce dokonca posunúť na 200 pracovníkov. Je pravda, že v mnohých e, regiónoch e, je zamestnanosť najmä v malých a stredných podnikoch e, a v prípade, že kríza udrie do nich, e, tak to má dopad na celý región. Ale nie je vhodné, aby sa príliš zmierenili kritéria, ak sa totiž budú poskytovať formy podpory mnohým žiadostiam, dôjde k príliš veľkej záťaži a tento nástroj sa bude využívať vlastne neustále. Spôsobí to veľkú administratívnu záťaž, samozrejme čím viac žiadosti bude prichádzať. E, tento fond má reagovať na nepredvidateľné okolnosti. Je dôležité, aby tento fond bol spojený e, s vhodnou podobou koheznej politiky, ktorá bude orientovaná na budúcnosť. E, tiež chcem požiadať o podporu pozmiacieho návrhu skupiny ALD, kde navrhujeme, aby sa poskytla pomoc aj tým, ktorí prídu o prácu v dôsledku Brexitu. Brexit môže mať rovnako značný dopad ako rôzne iné štrukturálne zmeny. Samozrejme, je treba dodržať všetky ostatné platné kritériá na získanie takejto pomoci. Ďakujem. Ďakujem pani v imieniu grupy Zelených, pani pos... Ďakujem pekne teraz za Zelených, pani Vana. Vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem, pán, pán predseda, vážený prítomný. Tento fond sa premenuje na fond na prechod, na tranzíciu. My zelení to vítame. Chceli by sme ešte e, prechod na férovejšiu tranzíciu, aby sme ukázali, že ide o udržateľné e, plnohodnotné pracovné miesta zamerané na budúcnosť. Tento fond je dôležitý nástroj sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, pretože priamo slúži zamestnancom, pracujúcim a takých nástrojov v EÚ nemáme veľa a preto je to základ aj pre sociálnu Európu ako takú. Spolu sme dosiahali mnohé zlepšenia. Tento fond sa bude viac zameriavať na budúcnosť, zohľadne digitalizáciu a potom aj prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. To sa už nevníma ako problém, ale ako príležitosť. Potom preškolenia pre E, tých, ktorí si prácu hľadajú, zameranie na zelené pracovné miesta, potom tí mladí, ktorí e, spadajú do kategórie needs a taktiež vyššia miera spolufinancovania alebo nižšie miery intervencie pri prepúšťaniach. To sa nám tiež páči. Dúfame, že za to bude hlasovať väčšina. Žiaľ, nebudeme môcť podporiť návrh spravodajkyne, pretože, ako som už povedala, pre nás je dôležité, aby tieto prostriedky priamo išli v prospech e, zamestnancov na rozdiel od sociálneho fondu, ale inak široká podpora. Ďakujem teraz za GUE pán Pimental López. Ďakujem, pán predseda. Súhlasíme s väčšinou návrhov spravodajkyne, pretože to zlepšuje dokument komisie, ale treba jasne povedať, že to nemení celkový rámec pre tento fond. Je to iba e, paliatívny nástroj, nejako nebraní zatváraniu podnikov alebo ich delokalizácii. E, taktiež e, to nebojuje proti Eh, lacnej pracovnej sile. V Portugalsku napríklad eh, prišli mnohí o prácu a pritom eh, veľké podniky zhrábli veľké zisky. Takže naďalej je to problematické a rozpočet tohto fondu žiaľ ostáva obmedzený. Prijaté opatrenia členských krajinách v prospech zamestnancov pracujúcich. To je veľmi obmudzené kvôli európskym pravidlám. Ďakujem za EFDD. Teraz pán Arnott. 97 a 98 tieto návrhy hovoria o e, dopade na britskú ekonomiku, ale teraz sme videli, že britský parlament veľkú väčšinou zamietol eh, tú dohodu o Brexite. Je to eh, naozaj bezprecedentné v britských dejinách. Brexit bude mať nielen dopad na Spojené kráľovstvo, ale aj na EÚ a treba to zohľadiť aj v kontexte dohody, takže neviem, ako sa mám zachovať pri hlasovaní o tomto EGF. Zmeniť jeho názov to nemení problém. Ja by som bol e, rád povedal, že e, to riešia napríklad pozmenujúce návrhy, ale možno, že by sme sa mali zdržať hlasovania, pretože by nám mohlo byť jedno, čo sa bude diať v EÚ po Brexite, potom ako opustíme EÚ, ale nemôžem to povedať, pretože sú tu antidemokratické e, sily u nás e, a e, naďalej presadzujú, aby sme z EÚ vystúpili. Takže plitvá sa tu prostriedkami daňovníkov a tento fond znamená, že tieto prostriedky oficiálne ide, idú EÚ, ale potom sú tu rôzne úlavy a zadnými dverami sa to zase dostáva mimo EÚ. Ďakujem za pán Kaza za EPP. Ďakujem, pán predseda. Je tu mm, viacero podporných opatrení pre pracujúcich a napríklad aj tento fond je strategickej povahy, má byť dlhodobý, ale potom sú tu aj rôzne e, e, iné nástroje, ktoré sa trošku líšia. Tento fond EGF je účinný, ak sa e, používa v stanovených prípadoch, ktoré sa nedajú naplánovať. Takže ide o nezamestnaných kvôli buď finančnej alebo hospodárskej kríze a môžu teda využiť prostriedky tohto fondu. Ja nesúhlasím s predrečníkom, ktorý povedal, že to zmysel nedáva. Ja som videla, ako sa tento fond využil na Malte a nezamestnaní potom mohli byť preškolení a e, našli si novú prácu, napríklad aj v kontexte startupov. Naštartovalo to pre nich novú kariéru. Takže e, je dobré, že sa to tu znížilo z 500 na 250, aj keď by to asi mala byť skôr výnimka a nepravidlo. Ale môže to odzrkadliť rozmanitosť a taktiež rôznu veľkosť podnikov v Európe, e, hlavne v kontexte menších krajín, ako je Malta. Ďakujem ešte raz pravodajkyne. Ďakujem teraz pani Mercedes Breso za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Globalizácia častokrát má negatívny dopad pre naše výrobné systémy a systémy sociálneho zabezpečenia. Čiže Európa by mala zohrávať ochrannú úlohu občanov pred takýmito negatívnymi vplyvmi, e, chrániť ich pri, pred nekalou konkurenciou a mm, zasadzovať sa za udržateľnú budúcnosť, kde v stredobode bude jednotlivec. Takže tento fond je veľmi dôležitý, pretože už pomohol celým oblastiam alebo osobám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. My sme radi ako skupina, že sa nám to podarilo znížiť ten minimálny prach ehm, a budú z toho môcť ťažiť ehm, aj menšie podniky, ktoré doteraz trošku zohľadnené neboli. Aj keď si to určite zaslúžia, pretože e, to môže zohrávať veľký dopad v danom regióne. Bolo by dobré mať e, naozaj fond, ktorý by sa zameriaval na, udržateľný, na udržateľnú tranzíciu mal by tu byť aj nový rozvojový e, model. A rečnička bola prerušená. Pani Laskoviecka teraz. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, ja som rada, že meníme tento fond. Európska komisia veľmi zodpovedne berie do úvahy nové výzvy na trhu práce. Ja chcem podporiť to, aby fond podporoval nielen masové prepúšťania kvôli delokalizácii, ale aj to, čo súvisí s automatizáciou alebo digitalizáciou, tak ako to navrhuje gestorský výbor. A Malo by to byť prepojené aj s fondom ESF+, pretože by to práve pomohlo pracovníkom zvládnuť nové výzvy. Už sme spomenuli automatizáciu a na to by mal fond tiež môcť reagovať. Ale sú tu aj iné zmeny, ktoré idú proti našim pracovníkom a malým podnikom. Som zároveň rada, že došlo k zníženiu prahovej hodnoty z 500 na 200, tak ako to navrhol gestorský výbor. Pani Hartung hovorí o tom, aby tento fond využívali pracovníci, ktorí prídu o prácu a rečnička je žiaľ prerušená. Teraz pán Detien. Ďakujem. globalizácii sa podniky presývajú po celom svete a sú tam výťazí a porazení, hlavne e, pre európskych zamestnancov chceme zaručiť, že pri reštrukturalizácii alebo masovom prepušťaní budú podporované regióny, podniky a ľudia, tak aby si mohli nájsť znova prácu. A tu tento fond nemalej miere prispieva. E, v budúcnosti má podporovať Eh, aj podniky, ak to bude nie 500, ale 250 prepustených. Takže to je nová perspektíva, ktorá sa tu otvára. Je to dôležité. Potom eh, environmentálne aspekty, digitalizácia, automatizácia, to eh, by možno, že tiež malo byť pokryté týmto fondom, ale Treba tu zohľadňovať udržateľnosť, e, sklbiť ekonomiku so sociálnymi a environmentálnymi aspektami a to všetko v záujme ľudí. Ďakujem teraz pani Lope Fontane. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, tento fond e, ukázal, že je účinný ak ľudia prídu o prácu kvôli globalizácii, vedeli sme ho prispôsobiť aj v kontexte kríze, krízy. A teraz e, chceme zahrnúť e, digitalizáciu a robotizáciu. To všetko mení výrobné procesy a my sa na to musíme, tomu musíme prispôsobiť. Aj politiky sa tomu musia prispôsobiť. EÚ musí investovať do ľudí a umožniť im získavať nové e, relevantné zručnosti, hlavne pre tých, ktorí o prácu prišli. Tento fond musí byť schopný reagovať v týchto okolnostiach a zmena Prahu je podľa mňa veľmi dobrá iniciatíva, aby sa dali ešte skôr využiť e, prostriedky, ktoré ponúka. E, bude to lepšie e, reagovať na realitu aj tých menších podnikov. Rečnička je prelušená, teraz pán Simon. Vážený pán predseda, e, pred hodinou vieme, ako britský parlament zamietol veľkou väčšinou dohodu Terezy May a je tu teraz tento fond, kedy stredoeurópske peniaze e, idú do časti sveta, kde ľudia časti Európy, kde ľudia prichádzajú o prácu, umožňuje im preškolenie a nájsť si znova e, prácu. E, a v mojej časti e, mnohí prišli, e, Anglická mnohí prišli o prácu kvôli, kvôli e, autom, automatizácii a môžem spomenúť Jaguar a Land Rover ohlásili, že zaniknú mnohé pracovné miesta, ale napriek tomu z tohto fondu e, táto časť Anglická nebude môcť ťažiť. Nebolo tak ani v minulosti a nebude to možno ani v budúcnosti. Ďakujem. Bolo to naozaj hlboké zamyslenie. Pán Lenárc, ďakujem, pán predseda. V Európe sa nehovorí iba o peniazoch, o eure, ale aj o ľuďoch. Niekedy treba hovoriť, častokrát prídu o prácu a treba im pomôcť. Takže to sú občania, nie sú to len štatistické údaje. E, aj u nás to postihlo mnohých zamestnancov bankového sektora, pretože banky boli obeťou v hlbokej krízy, takže to sa týka konkrétnych ľudí a je dôležité, aby sa EÚ nezameriavala iba na podniky, ale na konkrétnych občanov. A presne to robí tento fond na prispôsobenie sa globalizácii. Je účinný, a je to dobrý signál, ktorý by e, bolo dobre vysielať aj v nadchádzajúcich rokoch, teda že Európa bude stále pomáhať tým, e, ktorí to potrebujú. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, pani kolegyňa Romana Tomč. Ďakujem. Pán predseda, pred e, viac ako desiatimi rokmi sme vytvorili tento fond na prispôsobenie za globalizácii. Všetci vieme, že situácia sa v tomto období zmenila, preto je na mieste zmeniť pravidlá, podľa ktorých funguje tento fond. Mali by sme podľa mňa pravidlá zjednodušiť, mali by sme zaviesť nové kritériá pre príjemcov. Tieto zmeny budú prospešné najmä pre malé a stredné podniky v tých členských štátoch, kde ich je veľa. Ale v stanovovaní eh, tej prahovej hodnoty pracovníkov by sme mali byť podľa mňa ambicioznejší v mojej krajine podľa štatistik iba 350 firiem by plnilo tieto nové kritéria, teda viac ako 250 pracovníkov postihnutých zmenami. Takéto zmeny budú znamenať, že aj pracovníci, ktorí prídu o prácu v dôsledku digitalizácie nových technologických procesov, budú môcť získať podporu z tohto fondu je však potrebné nastaviť pravidla čo najjednoduchšie a treba dbať na ich dodržiavanie. Ďakujeme pekne. Týmto sme vyčerpali zoznam rečníkov a teraz nasleduje spontánna časť rozpravy KHDI. Ako prvý dostáva slovo pán Jose Faria. Prihlásil sa ako prvý, ale nevidím ho tu. Preto dostane slovo pani Šojdrova. Ďakujem, pán popredseda, za slovo. Kolegyne, kolegovia, návrh revízie nariadenia na čerpanie prostriedkov z fondy na prispôsobenie sa globalizácie podporujem a tiež oceňujem najmä zmenu, ktorá sa týka zníženia počtu pracovníkov a predĺženého obdobia, v rámci ktorého sa posudzuje, či boli splnené podmienky. Práve z pohľadu malých, menších krajín ako Česká republika je táto zmena pozitívna v budúcnosti by e, teda malo byť jednoduchšie využitie e, tohto fondu a tiež by sa malo zjednodušiť proces podávania žiadostí a tiež by sa mala skrátiť lehota na posúdenie žiadosti na úrovni komisie. Tiež podporujem postoj parlamentu, aby z fondu bolo možné financovať žiadosti a taktiež ponuky na flexibilné pracovné úväzky. To je dôležité pre rodičov a Takéto nástroje majú veľký zmysel z hľadiska návratu do zamestnania a tiež na lepšie zosúladenie pracovného osobného života. Ďakujeme pekne, pán poslanec Notis Marias. Ďakujem. Táto rozpráva sa týka Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Myslím, že tento fond dokázal, že naozaj bolo možné podporiť pracovníkov, ktorí sa stali obeťami masového prepúšťania. V prípade Grécka však nebol tento fond eh, využitý natoľko, ako by bolo možné. Prostriedky, ktoré sa dali k dispozícii Grécku, boli len veľmi obmedzené v porovnaní s celkovou sumou, ktorá bola k dispozícii z tohto fondu. Je to fond, ktorý môže podporovať regióny, malé a stredné podniky a tiež môže zaistiť podporu vo prechodnej fáze. Mm, tento fond by mal poskytovať pomoc aj e, na zmeny súvisiace s automatizáciou. Mali by sme si jasne stanoviť, aké vysoké by malo byť percento stratených pracovných miest v dôsledku automatizácie. Malo by sa to znížiť na 200 e, pracovníkov. Taktiež by sa mali zjednodušiť procesy. Podľa mňa je dôležité, aby možno by sme ďalej znišili tento počet dokonca až na 150. Ďakujeme pekne teraz pani poslankyne Anna Miranda. Ďakujem. Šoky v miestnej ekonomike sú často eh, veľmi vážne. Dopady globalizácie mm, majú vplyv na naše regióny, pracovníci, dajme tomu eh, v na námornom v mojom meste poznajú túto situáciu, teda ide o mesto Feroj a rôzne iné mesta, Ordes v Koronsku a tiež ďalšie, ktoré nikdy nebudú mať možnosť získať podporu Alka v Korole, taktiež Alaviles. Tieto problémy veľmi dobre poznáte, pani komisárka. My sa chystáme v tomto smere vás aj priamo osloviť konkrétnym návrhom, pretože tento fond musí e, dodržať transparentnosť. E, my chceme požiadať, aby komisia veľmi dôkladne dbala na to, ako sa dodržovajú pravidla transparentnosti pri taktiež školeniach e, odborov. Máme totiž aj opačné príklady. Dajme tomu v Galícii, v mojom regióne, sme videli, že galicijská vláda sa dopustila istých krokov, potom sú tu zásadné problémy, ktoré sa týkajú mnohých firiem, ktoré využili tento fond, ale nedodržali záväzky, ktoré boli spojené s prostriedkami, e, čo sa týka pracovníkov podľa miestnej platnej pracovnej legislatívy. Ďakujeme pekne. Pán Stanislav Polčák je ďalší ako posledný v tejto časti rozpravy. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja by som rád vyjadril podporu tomuto nástroju európskej politiky, pretože naozaj pomáha znevýhodneným skupinám občanov Okrem toho pomáha aj regiónom, na ktoré dolieha globalizácia a tiež pomáha jednotlivým sektorom našej ekonomiky. Od počiatku vnímam tento fond ako vynikajúci nápad. Myslím, že ak by politika EÚ sa venovala práve takýmto faktorom, ktoré ovplyvňujú priamo život občanov, ktorí, dajme tomu, prídu zamestnanie, že by sme mohli elimitovať práve aj, dajme tomu, brexitové spory. Trošku ma k tomuto vystúpeniu naviedlo vystúpenie pána kolegu Simona, ja by som ho chcel podporiť. Predsa len sú tieto témy kľúčové pre našich občanov, mali by sme im venovať primeranú pozornosť. Mali by sme sa dopracovať ku kvalitným nástrojom na zlepšenie kvality eh, života našich občanov. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Pani komisárka, nech sa páči, teraz máte slovo vy na záver rozpravy. Ďakujem. Vážení poslanci, ešte raz by som rada uvítala to, že parlament e, je ochotný schváliť náš návrh v prvom čítaní. Tiež chceme uvítať plodnú diskusiu v dnešnej rozprave. Myslím, že to dokazuje, že Správa parlamentu poskytne eh, vhodný základ pre medziinstitucionálne rokovania. Ako vždy, komisia je ochotná viesť diskusie v rámci dialógo, trialógov a bude eh, pôsobiť eh, ako čestný mediátor v týchto rokovaniach. Zaviazali sme sa, že tento fond bude vybavený potrebným rámcom, aby sa dokázal vysporiadať s aktuálnymi okolnostiami. A dúfam, že parlament podporí túto iniciatívu komisie. Spoločne by sme mali plniť naše záväzky podľa očakávaní našich občanov. Chcela by som sa poďakovať parlamentu týmto ešte raz za neochvejnú podporu a za rýchle schválenie. Som si istá, že v priebehu rumunského predsedníctva sa dosiahneme, e, teda dosiahneme čiastočný všeobecný prístup k tomuto bodu. Je to predbežne na programe výboru EPS na schôdzi v marci. Verím, že e, to prinesie pozitívne výsledky. Ešte raz ďakujem za pozornosť. Ďakujeme aj my, pani komisárka. Ďakujeme za celú rozpravu. Rozprava je týmto ukončená. Hlasovanie prebehne zajtra. Teraz nasleduje ďalší bod programu. Prepačte, pomýlil som sa. A Mária, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Neskôr by som sa rada poďakovala pani komisárke a komisii za túto iniciatívu, pretože bez tejto iniciatívy by bolo ťažké e, prepracovať tento fond. Teda ešte raz ďakujem komisii, ďakujem aj všetkým politickým skupinám a spravodajcom z ostatných politických skupín, ktorí pracovali spolu so mnou na tejto novej legislatíve. Chcela by som ešte raz požiadať e, o podporu v hlasovaní zajtra. Keď sa snažíme poskytovať pomoc a podporu pracovníkom, je dôležité zamerať sa na preškolenia, ale ak sa nebudú vytvára, vytvárať nové pracovné miesta pre týchto pracovníkov, tak bude veľmi ťažké opäť ich začleniť na trh práce v ich mieste bydliska. Preto chcem ešte raz požiadať o podporu pozmiacového návrhu, ktorý sa chystám zajtra predložiť v pléne. Musíme sa snažiť jednak školiť pracovníkov, ale tiež musíme zaručiť dostatočnú ponuku pracovných miest, eh, vďaka čomu by sme týchto pracovníkov mohli opäť začať na trh práce. Teda žiadam ešte raz o podporu môjho pozmeňovacieho návrhu. Dúfam, že všetky politické skupiny tento návrh podporia, ktoré podporili aj tento fond na prispôsobenie sa zmenám. Ďakujeme. Teraz už naozaj ešte raz sa ospravedlňujem za unáhlený záver rozpravy. Teraz naozaj už rozpráva končí, hlasovanie prebehne zajtra. Ďalej nasleduje podľa programu správa pani poslankyne Veroniky López Fontanie. Ide o Európsky sociálny fond plus. Dáme priestor eh, najskôr spravodajkyni, potom parlamentným výborom a potom prebehne rozprava. Najskôr dostáva slovo pani spravodajkyňa Veronika Lope Fontane, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani komisárka, ešte predtým, ako začnem svoje vystúpenie, by som sa rada poďakovala všetkým tedevým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu v rokovaniach. Ale k tomu sa ešte vrátim aj neskôr. Text, ktorý predložila komisia, nám veľmi pomohol išlo o zlúčenie rôznych fondov do ESF, ale bolo treba zachovať konkrétne ciele. Vďaka tomu by sa znížila administratívna záťaž a tiež by sa zjednodušili postupy. Európsky semester zaručí flexibilitu členským štátom, aby sa mohli zamerať na tie aspekty, ktoré sú podľa nich najdôležitejšie. Tiež by som rada pripomenula kolegom, že naši občania sú skutočným prínosom pre Úniu. Je treba preto zamerať sa práve na ich potreby vo všetkých našich politických rozhodnutiach. Hospodárska situácia je taká, aká je, ale ešte stále je treba čo dohaneť v vlasti zamestnanosti. Máme tu potreby mladých ľudí, je treba modernizovať e, náš systém školstva, vzdelávanie odborné prípravy, musíme to prispôsobiť potrebám trhu práce, tiež musíme zlepšiť celoživotné vzdelávanie, najmä v prípade vyšších vekových skupín u pracovníkov a tiež musíme bojovať proti sociálnemu vylúčeniu. Chcela by som zdôrazniť e, osobitne nasledovné aspekty v tejto reforme. 27 financovania podľa fondu ESF Plus pre sociálnu inklúziu a s tým súvisiace opatrenia pre e, konkrétne skupiny, ako napríklad pre Rómov ďalej ďalšie 3 pre tie skupiny, ktoré sú najchudobnejšie, e, čo sa týka materiálneho, ale taktiež nutričného znevýhodnenia. Tu sa zavedú opatrenia, aby sa zlepšila integrácia do spoločnosti. A tiež pre mladých ľudí v budúcnosti e, tu chceme zaručiť ich začlenenie do spoločnosti a na trh, do trhu, na trh práce. Aj toto vnímame ako prioritu. Chceme, aby všetky členské štáty vymedzili aspoň 3 na tieto podporné opatrenia a tie členské štáty, ktoré sú najviac e, zasiahnuté, teda nad európsky priemer 50 tie musia účelovo viazať minimálne 15 e, ďalej. Chudoba detí, to je ďalší aspekt, 26,4 detí v Európskej únii je postihnutých e, chudobou alebo vystavených riziku sociálneho vylúčenia. Toto je percento, ktoré je absolútne nepriateľné. Chudoba detí výrazne stiažuje začlenenie týchto detí do spoločnosti, sú poznačené na celý život. Niektorí máme k dispozícii rovnaké príležitosti, ale je treba snažiť sa zamerať na poskytnutie týchto príležitostí už od útleho detstva. 5,9 bilióna eur je vyčlenených na tieto účely ďalej článok 3 tiež spomína, e, že je potrebné presať ustanovenia na dodržanie konkrétnych opatrení na e, zvýšený podiel e, žien. Úloha ďalej plná integrácia ľudí s postihnutím, to je ďalší významný aspekt tejto správe. OSN ďalej pracuje na zásadách nediskriminácie. My sa musíme snažiť zlepšiť eh, prístup ľudí k eh, zamestnaniu a taktiež eh, k vzdelaniu. Chcela by som na úvod rozprávy sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí podporili túto myšlienku Zlúčenie, aby bola zaručená väčšia právna istota, čo pomôže krajinám ako napríklad Španielsko, Talinsko a Portugalsko, kde fond ESF je naozaj nevyhnutný pre najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti. Ďakujeme pekne. Toto je naozaj veľmi rozsiahla správa. Je tu 8 výborov, ktoré predložili stanovisko životné prostredie, rozpočet, rozpočtová kontrola, regionálny rozvoj, kultúra, a vzdelanie, právny výbor, výbor pre občianské slobody a výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Takže začneme prvým rečníkom za výbor NV. Je to pán Busoj. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Od roku 2003 Európska únia mala niekoľko programov tejto oblasti s veľmi dobrými výsledkami. Máme tento nový nástroj, pod ESF. Výbor NV podporilo program pre zdravie, ktorý by nám dal silný signál, keďže e, zdravotná starostlivosť je veľmi dôležitá a ako e, poukázali výsledky posledného eurobarometra, e, občania EÚ EU to podporujú. Dôležité je mať jasný cieľ v rámci ESF, e, teda ciele, ktoré budú naplnené. E, pokiaľ ide o výbor NV, tak e, tu išlo predovšetkým o zvýšenie rozpočtu na zdravie o 40 miliónov. Bolo dôležité mať prístup k príslušným službám, Eh, skorá diagnóza, podpora zdravia priebehu celého života a takisto vytvorenie riadiaceho výboru, ktorý by pripravil pracovné plány a maximalizoval synergie s inými plánmi a in- nástrojmi, ktoré podporujú eh, zdravotnú starostlivosť. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani komisárka Tysan, nech sa páči.